najdôležitejší záver, ktorý môžeme vyvodiť z tejto večernej diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Almonia. Tým ukončujeme diskusiu na k téme tejto ústnej otázky. A ďalší bod programu je vyhlásenie komisie na tému Európska akcia v prospech obetí terorizmu. A slovo dostáva pán Barok, ktorý práve prichádza medzi nás. Neponáhľajte sa, v kľude sa usadte. Voilà, bonjour monsieur le commissaire. Et... Takže príjemný večer, pán komisár. Okamžite vám odovzdám slovo na 5 minút. Takže chcel by som sa pridať k tomu, čo povedal môj kolega, pán Almonia, obete terorizmu, obete násilia na demokratických hodnotách našich spoločnosti, všetky tieto obete v podstate len svedčia o ľudskom aspekte, o ľudskej tragédii, v súvislosti s terorizmom a máme povinnosť byť solidárni, máme povinnosť podporovať tieto obete. Úlohou komisie, vlastne komisia má v tomto hľade dve úlohy. Poprvé, má za úlohu zabezpečiť to, aby občania boli informovaní o utrpení obetí terorizmu a zároveň komisia musí zabezpečiť, aby záujmy týchto obetí boli v Európe obhajované alebo chránené. A takisto je dôležité aj e, postarať sa o to, aby už nedochádzalo k novým prípadom obetí terorizmu. To je politika prevencie terorizmu. Od roku 2004 komisia poskytovala finančné prostriedky na viacero projektov v rámci ktorých sme poskytovali obetiam a ich rodinným príslušníkom pomoc, finančnú pomoc aj psychologickú podporu podľa potrieb. Tieto projekty reagovali na potrebu vyššej miery solidarity európskych občanov s obeťami terorizmu. V roku 2008, len v roku 2008 2 milióny 200 tisíc eur sme vyčlenili práve na tento účel. A okrem týchto aktivít od roku 2008 bola vytvorená sieť obetí terorizmu. Tu vlastne založila komisia a jej cieľom je podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi združeniami na ochranu obetí terorizmu alebo na podporu týchto obetí a s cieľom zabezpečiť lepšiu obranu obetí terorizmu na európskej úrovni. E, na tento účel máme vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu o výške 200 tisíc eur. V rámci tohto projektu sa snažíme pokryť mnohé aspekty kontakty, zabezpečiť pomoc, poskytnúť ochranu obetiam a zároveň aj podporovať aktivity e, ohľadom šírenia najlepších postupov. Činnosti tejto siete sú zase veľmi dobrým základom pre ďalšiu prácu komisie. A v podstate Myslím si, že v centre našich politik má byť ochrana práv občanov a preto komisia e, posilňuje svoje aktivity na ochranu obetí. Má v úmysle ďalej rozvíjať podporné opatrenia a vyzývať obete terorizmu, aby vyšli z tieňa, aby sa vyjadrili. Je to aj v rámci programu ochrany obetí. Čiže musíme robiť prevenciu, ale musíme pomáhať aj obetiam. E, nesmieme zabúdať, že terorizmus často súvisí s radikalizáciou a my by sme mali presadzovať myšlienky mieru a demokratických hodnôt. Len takýmto spôsobom komisia môže pomôcť. Pripravujeme vypracovať chartu práv obetí terorizmu. To je všetko na úvod. Ja osobne E, odsudzujem tieto akty terorizmu a mám silný súcit a, pre, a solidaritu s obeťami terorizmu. Pani predsednička, teraz ja vypočujem pánom a pani poslankyne a odpoviem na ich otázky. Ďakujem pekne. Pán komisár okamžite dostáva slovo pani Teresa Jiménez Baserel Bar na dve minúty. Dobrý večer a ďakujem veľmi pekne, e, pán komisár. Chcem len povedať, že väčšina vlád a občanov si pamätajú obete terorizmu, ale len krátko potom, ako dojde k veľkému takémuto útoku, ako napríklad v Madride, v New Yorku alebo v Londýne. A potom, keď dojde k úpadku emócií, zdá sa, že zabudajú na obete terorizmu. Dnes však nemôžeme vôbec pochybovať o tom, že pokiaľ ide o záväzok EÚ v boji proti terorizmu, ako komisár Baro spomenul, možno to vidieť aj v nedávno prijatom štokholmskom programe, ktorý priznáva úctu, ako aj hodnotu obetiam e, terorizmu a to, že musíme chrániť ich práva. Boj proti terorizmu vždy vychádzal z dôvery a v podpo- z podpory a pomoci medzi štátmi. Keď sa pozrieme na to, čo nám umožňuje Lisabonská zmluva, možno by bolo vhodné, aby EÚ podporovala určitú harmonizáciu legislatívy v členských štátoch, legislatívu, ktorá by sa týkala práv obeti terorizmu a takýmto spôsobom by mohli pripraviť chartu Európsku chartu práv obetí terorizmu a myslím si, že to by predstavoval veľký krok vpred a pokrok v boji s terorizmom a, pomoh- a bola by to veľká rana tým, ktorí páchajú terorizmus, pretože by to dalo obetiam ich úctu a ich odva- odvahu, ktorá by mohla vyústiť dopadu terorizmu a to predstavuje najväčšiu silu demokracie. Nesmieme zabúdať na to, že jediná zbraň, ktorú majú nevinní voči terorizmu, sú ich slova a uznanie, ktoré im dá spoločnosť. Ja si nemyslím, že by sme mali, dámy a páni, zabudnúť na to, že nikto z nás nie je bezpečný. Nikto z nás nie je v bezpečí. Nikto z nás nemôže povedať, že sa nestane jedného dňa obeťou terorizmu. A chcem sa spýtať, či by komisia súhlasila s prijatím Európskej charty ktorá by podporovala práva obeti terorizmu. A ak by odpoveď bola kladná, tak sa chcem spýtať, aké kroky príjme nová komisia, aby e, došlo k realizácii tejto charty pod jej e, vedením. Ďakujem. A teraz prosím pána Lópeza Aquiala. Ďakujem. E, pán predseda, pán komisár. Ďakujem za to, že po vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti sa konečne začnú hájať práva. Som rád, že Európsky parlament teraz bude mať dôležitú úlohu. Bol ratifikovaný štokholmský program, ktorý v rámci viacročného programovania v rokoch 2012 a 2014 obsahuje aj zmienku o dôstojnosti obetí teroristických činov. Chcem pripomenúť, že táto trestná činnosť spôsobuje obrovské utrpenie. Musíme však hovoriť aj o ochrane týchto obetí. Musíme povedať a poukázať na to práve v súvislosti e, s tým, že sa blíži španielské predsedníctvo. Španielská vláda a španielská spoločnosť sú odhodlaní bojovať proti všetkým formám terorizmu. Nadchádzajúce španielské predsedníctvo by preto bolo vhodnou príležitosťou preto, aby sa táto harmonizácia stala súčasťou rámcového programu pre ochranu obetí terorizmu. Malo by sa to odraziť aj v akčnom pracovnom e, pláne španielského predsedníctva a na to by mohli naviazať aj belgické a maďarské predsedníctvo, pokiaľ ide o prácu na právnych predpisoch a naplňovanie cieľov štokholmského programu. Nadišiel čas, aby parlament svoj potvrdil aj svoj e, prístup, pokiaľ ide o práva obetí, tak aby sme sa prihlásili k záväzku, že v štokholmskom programe, v legislatívnom programe a v programe španielského predsedníctva sa otázka obhajoby práv obeti stane nedeliteľnou súčasťou. Ďakujem. A teraz prosím pani Bilbao Barandika. Ďakujem, pani predsednička. Táto iniciatíva sa nesie v duchu pozmenujúceho návrhu Výboru pre práva žien v rámci štokholmského programu. Obete terorizmu to potrebujú a Žiadajú to od nás. Hovorí sa tu o dôstojnosti a utrpení obetí. A ja som sa veľa dozvedela, keď som pracovala s týmito obeťami v priebehu posledných rokov. Bolo by preto potrebné, aby na európskej úrovni existoval jednotný štandard, pokiaľ ide o prístup k obetiam. Máme štyri požiadavky. Uznať utrpenie týchto obetí, uznať, že sú to obete, ktoré umierajú alebo sú zranené, ale týka sa to rovnako aj ich príbuzných a ohrozovania slobody nás všetkých. Musíme napraviť spôsobenú škodu hmotnými opatreniami. Musíme zabezpečiť spravedlivosť. Musíme diskutovať o obetiach. Sú to ľudia, ktorí trpia. Sú to ľudia, ktorých treba hájiť a ktorým treba pomáhať Musíme sa poučiť e, z minulých skúseností. Po štvrté, teroristický boj sa nesmie stať predmetom e, predvolebných e, činností, pretože terorizmus spôsobil obrovské škody v Európe. Sú však politické strany, ktoré hája teroristické činy zabíjanie a e, fanatické skutky. To je všetko pôvod násilia. Avšak pôvodom násilia nemôže byť výmena demokratických myšlienok. Musíme pomôcť všetkým obetiam terorizmu. Ďakujem. A teraz dávam slovo panu Diazovi de Mera. Ďakujem. Štokholmský program obsahuje tento odkaz, ktorý sa hovorí o obetiach terorizmu. Obete teroru si tiež zaslúžia našu osobitnú pozornosť, podporu a sociálne uznanie. Myslím si, že Únia by pani predsednička mala poskytovať túto podporu a celá spoločnosť by si mala uvedomiť, že títo ľudia, ktorí trpeli barbarizmom teroru, by mali e, byť predmetom ochrany ich práv a to by malo byť prioritou politiky EÚ. Musíme nájsť viac peňazí na prostriedky, ktoré pomáhajú obetiam teroru. Je potrebné, aby sa to riadne e, financovalo tak, ako to žiadalo EPP v pozmeňovacom návrhu k rozpočtu únie na rok 2010 preto sme e, to zvyšili o 1 milión eur, ktoré sa využijú na projekty, ktoré majú pomôcť obetiam teroru a ich rodinám, tak aby sa mohli zotaviť, e, aby dostali psychologickú aj sociálnu pomoc. A preto chceme podporovať aj projekty na mobilizáciu verejnej mienky, v tejto oblasti, tak aby sme zlepšili aj napríklad politickú pomoc obetiam a ich rodinám. Niekoľko údajov. Hroz, e, e, teror sa rovná obetiam. Ten objem e, prostriedkov na reakciu na teror bude na budúci rok 21,4 milióna eur. To znamená, že takto zvýšime profil obeti teroru a to, si, to znamená, že tento parlament to musí bezpodmienečne podporovať. Musíme mať právne nástroje, pripraviť písomné vyhlásenie a uznesenie, tak aby sme mali politickú deklaráciu európskych inštitúcií o podpore obetiam teroru. A to tiež pomôže zvýšiť povedomie u európskych občanov v tejto oblasti. Obete potrebujú cítiť solidaritu, súcit, dôstojnosť, pomoc e, vždy. A ďalej musí prevládať pocit pohrdania týmito teroristami, ktorí spôsobujú také veľké utrpenie a smrť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo dostane pán Choregia Tondo. Dobrý večer. Pán Baro, ja si nemyslím, že je to náhoda, že Mnoho poslancov, ktorí sa ujali dnes slova, boli Španieli. V Baskicku veľmi často trpíme nielen teroristickými útokmi a vidíme, že s obeťami e, takýchto útokov sa zaobchádza vlastne ticho. Že to zaobchádzanie je ticho. A teraz nastal čas, aby sme žiadali niečo pre obete. Potrebujeme politiku pre obete terorizmu. A chcem len podporiť to, čo tu povedali moji kolegovia. Chcem tu hovoriť o tom, že potrebujeme nejakú chartu a spoločný prístup. Mám tu niekoľko bodov, ktoré by v nej mali byť uvedené. Poprvé, politika pre obete potrebuje verejnú podporu, sociálne a politické uznanie. Po druhé, Musíme mať veľmi rýchlu kompenzáciu náhradu škôd. Po tretie, rovnaké zaobchádzanie so všetkými obeťami. Po štvrté, nieko, musíme mať politický koncenzus a sociálny koncenzus v oblasti opatrení, ktoré sa príjmu na pomoc obetiam terorizmu. Po piaté, potrebujeme politiku, ktorá by bola legitimná a potrebujeme aj sociálno-politickú diskusiu. A potom potrebujeme exemplárne tresty pre páchateľov e, teroristických činov. Ďalej potrebujeme určité vzdelávanie a výuku proti terorizmu zameranú na verejnosť a potom musíme zabezpečiť, že nedojde k opakovaniu e, útokov na obete E, a taktiež nesmieme nikdy zabudnúť na naše obete a potom potrebujeme spoločenské zmierenie, aby sa vyliečili rany spôsobené terorizmom. To sú tie body, ktoré ja navrhujem, aby sme mohli vypracovať spoločnú politiku pre obete terorizmu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz catch the eye. Mám tu dve, tri požiadavky do voľnej diskusie, takže na úvod dostáva slovo Pán papadikola, ďakujem pekne. Pani predsednička, útoky v Madride, Londýne, ako aj to, čo sa dialo nedávno v Grécku, svedčia o rozsahu problému terorizmu. Útoky, sú to útoky na náš životný štýl a na naše slobody. Nie je to len otázka pare, e, alebo netrpia len obeťa ich rodiny, ale celá spoločnosť trpí teraz hovoríme o obetiach terorizmu, to je veľmi pozitívny krok, ale je ešte stále potrebné spraviť strašne veľa v tejto oblasti. Pomôcť obetiam a rodinám to nie je len otázka poskytnutia pomoci im, musíme zároveň vyslať jasný signál na vonok, že jednoducho sa nevzdáme, neustúpime takýmto praktikám, ktoré podrývajú našu solidaritu a rozvracajú našu spoločnosť. Sú to jednoducho vraždy a zranenia ľudí a teroristi to považujú za každodennú činnosť. E, my musíme v Európe tvrdiť, že násilie nikam nikdy nepovedie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Ahalam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi vyjadriť podporu návrhu Teresa Jiménez o Európskej charte pre práva obetí a rodinných príslušníkov obetí terorizmu. Je to naozaj obrovská príležitosť pre Európu, kedy môže Európa jasne vyjadriť svoje názory na tému terorizmu. Pritom treba mať na pamäti, že ak zlyháme, ak sme v roku 2005 nevyslali jasný signál, ak sa nám to nepodarilo, viedlo to k rozpadu barcelonského procesu, kedy hlavy štátov a vlád e, krajín Európskej únie a Stredozemia sa nedohodli. Dnes máme príležitosť napraviť túto chybu a začať dialog s krajinami druhej strany Stredozemného mora v podstate vykročiť s tou e, správnou nohou, mať chartu, ktorá v podstate bude chrániť základné európske princípy a nedotknutelnosť života. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár Baro. Som vďačná za vašu podporu obetiam terorizmu je to správne aj náležité a samozrejme oceňujem pomoc Európskej únie obetiam v Severnom Írsku cez mierový program, ktorý Európska únia financovala. Komisia by mala vedieť, že Severné Írsko opäť čelí hrozbe násilia Tuto hrozbu popisujú policajti Severného Irska ako kritickú a monitorovacia misia naozaj e, mala veľmi závažné zistenia. Dvaja vojaci boli zavraždení predtým, ako boli vyslaní do Afganistanu a boli zranení aj policajti. Komisia identifikovala kľúčové ciele, ktorým je mobilizovať verejnosť proti terorizmu vo všetkých formách. Avšak ja mám pocit, že prechodom na širší program spoločnej politiky, obrannej politiky sa akoby tento aspekt stratil, takže vítam vašu iniciatívu vypracovať chartu ochrany obetí a mali by sme jasne rozlišovať medzi obeťami terorizmu a páchateľmi teroristických činov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kadenbach. Ďakujem. Ako Rakúšanka Rakúšania sme prakticky boli uchránení pred teroristickými útokmi, ale Viedeň má už svoje skúsenosti. E, chcela by som sa e, pripojiť e, k názoru pánu, pána Regiadondo. Samozrejme, že obete potrebujú našu podporu obete terorizmu, ale zároveň potrebujeme aj akýsi E, potrebujeme tento biotop, e, kde vzniká terorizmus, vysušiť. Začína to už e, výukou a pokračuje to ďalej tým, že nebudeme podporovať teroristické činy. Myslím si, že stále neustále opakujeme to, že musíme byť tolerantní, ale tam, kde je násilie, v žiadnom prípade nesmieme byť tolerantní. Ďakujem. A po týchto emocionálnych príspevkoch, tak aj v mene tých, ktorí už dnes hovoriť nemôžu, dávam teraz slovo pánu komisárovi. Áno, pani e, predsednička, máte pravdu, ak zdôrazňujete skutočnosť, že táto diskusia je plná emócií. Spomíname na všetky obete práve v tomto momente. Spomíname na obete, ktoré padli za obeť nespravodlivému terorizmu. Ako už e, pán predseda López Acuiar povedal, ide o e, hrozný typ zločinnosti. Chcem len podotknúť, že štokholmský program zdôraznil otázku osudu obetí. Uberali sme sa cestou európskej politiky, ktorá sa venuje obetiam zločinnosti a terorizmu. Pani Tereze Bescharil by som rada, by som rád povedal, že sa uberáme e, cestou charte práv obetiam terorizmu tak ako si to táto charta priala. Reagujem predovšetkým na vaše bolestné skúsenosti, ktoré ste sama zažila. V minulosti sme analyzovali všetky medzere, ktoré v oblasti ochrany obetí terorizmu v jednotlivých členských štátoch existujú Máte pravdu v tom, že musíme dospieť k harmonizácii našich legislatív, pokiaľ ide o ochranu obetí terorizmu. Je potrebné, aby Európa zaregistrovala jednotným spôsobom v tomto boji proti terorizmu. Na základe týchto štúdií sa budeme venovať predovšetkým snahe o harmonizáciu a zbliženie jednotlivých opatrení, tak aby sa táto situácia obetí terorizmu zlepšila. Predovšetkým pôjde o vytvorenie európskej akcie. Je zrejme, že problém ochrany obetí budeme musieť prepracovať a to tak, aby dráma a utrpenie obetí boli vyslovené jasne. Ďalej sa to týka tiež odškodnenia, ktoré musí byť čo najrychlejšie. Oprávnenie ste povedala, že je bezpodmienečne nutné, aby toto odškodnenie bolo zaručené čo možno najrychlejšie. Tiež ste hovorila o tom, že nesmieme tolerovať prejavy, ktoré by mohli viesť k tomu, že by sme vraždenie a zraňovanie obetí chápali ako prejav, ktorý možno tolerovať. Znamenalo by to negáciu všetkých eh, prejavov európskych hodnot. Chcel by som zablahoželať Európskemu parlamentu k tomu, že prispel takou značnou čiaskou do e, programu pravobetí terorizmu. Som veľmi rád, že vedľa mňa sedí pán komisár Almunia. Komisiu povedieme k tomu, aby sa zaviadzala k realizácii štokholmského programu a k prijatiu vzorových zákonov na ochranu obetí terorizmu. Toľko teda z mojej strany ako reakcia na vaše príspevky, ktoré ja i komisár Almunia prijímame so silným pohnutím. Ďakujem, pán komisár. A teraz navrhujem, aby sme minútou ticha e, vyslovili úctu uznaniu obetiam terorizmu. Voilà, merci pour vos interventions et donc... Euh, Ďakujem pekne všetkým za vaše vystúpenia a príspevky a teraz prechádzame na inú tému, trošku odbornejšiu. Tá sa týka princípu subsidiarity a diskusí